Prvá správa e, je od pani Mečela o dohode e, so Švajčarskom o dojednaní fórum je účasti na činnosti Európskeho podporného radu pre azyl. E, to je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie.